Dávam slovo spravodajkyni 4 minúty. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Som rada, že máme možnosť eh, v krátkosti si vymeniť názory eh, v téme transparentnosti. A na úvod môjho vystúpenia by som eh, chcela si dovoliť citáciu od môjho, z mojej obľúbenej televíznej show Áno, pán premiér, kde Sir Humphrey Appleby hovorí premiérovi, otvorená vláda, pán minister, sloboda informácií, vždy by sme mali médiám hovoriť otvorene a úprimne všetko, čo by mohli zistiť iným spôsobom, alebo čo by si mohli zistiť po vlastnej linii. To je v princípe prístup inštitúcií EÚ, ktorým sa vyznačujú dnes. Kolegyne, kolegové, vieme, že dôvera občanov v parlament je na najnižšom, historicky najnižšom bode. Teraz je tá vodná chvíľa na to, aby sme zabezpečili väčšiu transparentnosť inštitúcií EÚ, aby sme dali pocit väčšej dôvery e občan, občanom. Je dôležité, aby sme vytvorili kultúru transparentnosti, pretože povedzme počas polstoročia proces európskej integrácie bol poháňaný diplomatmi a štátnymi úradníkmi, ktorí mimochodom urobili veľmi dobrú robotu, ale to je minulosť. Diplomati sa vyznačujú kultúrou tajomstiev teda, za, za, nejakého spôsobu aj zatajovania a to takto nejde. Dnes sa nachádzame v Európe občanov, znamená to, že transparentnosť je kľúčovým prvkom práce, ktorú robíme. Skôr ako prejdem k podrobnostiam správy, ktorá bola schválená výberom Libe a ktorá bude zajtra odhlasovaná. Len niekoľko slov k alternatívnemu návrhu uznesenia EPP ktoré ma prekvapuje, pretože zdá sa, že nevedie k zvýšeniu transparentnosti, skôr e, opačne e, znižuje transparentnosť. A zdá sa mi to prekvapivé, pretože sú poslanci v rámci ľudovcov, ktorí pochádzajú z tradície transparentnosti a otvorenosti. E, v skutku ide o tých, ktorí poháňali ten proces transparentnosti v rámci EÚ. A keď si prečítate, ak sa nemýlim, tak je to úvodné ustanovenie C v uznesení EPP, zdá sa, že príliš e, neocenujú inteligenciu občanov, pretože následovné je znenie. Legislatívny rozhodovací proces je veľmi náročný, komplexný, s mnohými prípravnými, dôvernými a tajnými dokumentami, ktoré sú veľmi dôležité z pohľadu rozhodovacieho procesu to sa dá vykladať ako len si netrávte, nelámte si tvoje hlavičky občania s takýmito vecami, my si to už e, vyriešime. A tu na opäť citácia, kde minister hovorí ja Applebymu, ale istotne občania v demokracii majú právo vedieť a Sir Humphrey odpoveda, nie, oni majú právo byť e, nevedomí. Znalosť znamená komplicitu, v, v, pokiaľ ide o tú vinu. E, a tá neznalosť má istú dôstojnosť. a Takto to môže byť z pohľadu komediálnej série, ale určite to nemôže byť spôsob, ako my robíme politiku na úrovni EÚ. Pokiaľ ide o tie odporúčania, poprvé musíme naliehavo upraviť nariadenie 1049. E, pán Kašmer je spravodajcom, e, je naozaj naliehavé a je neakceptovateľné, aby komisia a rada e, stáli v ceste pokroku. Po druhé, transparentnosť musí byť pravidlom a tajnostkárstvo E, musí byť výnimkou. Zdá sa, že dnes je prax postavená opačne. Pristúpili sme k niektorým pragmatickým a praktickým odporúčaniam. Napríklad, každá inštitúcia EÚ vrátane tejto snemovne e, môže vymenovať e, úradníka pre transparentnosť. Už dnes máme naozaj hromadu štátnych úradníkov a mohli by sme niekoho menovať, kto by mohol prispieť k vytvoreniu a dohľadu nad takouto kultúrou transparentnosti. Po druhé, Eh, dostatočné znalosti eh, so súdnymi procesmi a s riešením sporov pred súdmi. Myslím, že potrebujeme mať eh, priateľnejšie pravidlá, pokiaľ ide o prístup k dokumentom. Je absurdné, aby sme zahalcovali súdy počas týchto rokov s hromadou súdnych sporov tejto veci. Áno, pán predseda, už nakoniec. A potrebujeme lepšie klasifikovanie dokumentov a takisto riešiť lepšie požiadavky na schôdze s zatvorenými dverami. Teraz je to veľmi náhodný proces. Vysoko postavení úradníci rozhodujú o tom, ako bude vyzerať e, klasifikovanie dokumentov a ako buď, potrebujeme teda aj nezávislý e, dozorný orgán, ktorý bude monitorovať e, všetky tieto veci v rámci procesu. Ďakujem pekne, Sofia Intveld, Sofia Intveld a teraz pani Koraca Bild. Grazie, presidente Ďakujem pekne. E, prístup verejnosti k dokumentom je nevyhnutný e, z pohľadu zvýšenia dôveryhodnosti e, občanov smerom k EU a z prekonania tej medzery, ktorá vzniká. Občania majú právo vedieť, ako vznikajú rozhodnutia v ich mene a musia nás brať na zodpovednosť, musia vedieť, ako sú alokované verejné financie, ako sú vynakladané a kde je parlament takto vzdialený, je ešte o to viac nevyhnutnejšie ukázať eh, otvorenosť a transparentnosť. A som hrdá na to, že eh, tom, tom predvoji je práve Európsky parlament a aj tým, že napríklad e, vysiela schôdze a streamuje ich na, naživo na webe, ale musíme spraviť ešte viac, aby sme zvyšili tú transparentnosť. Preto naozaj e, vyzývam komisiu a členské štáty a radu, aby pokročili v tomto naredení, aby zlepšili e, prístup verejnosti k dokumentom, no pokiaľ ide o všetky inštitúcie. Otvorme dvere navádajme občanov k zvýšenej participácii, dajme im pocit, že sú súčasťou spoločenstva kde rozhodnutia sú príjmané za nich e, demokratickým spôsobom. Pokračujeme ďalej v spoločnej práci smerom k demokratickejšej a transparentnej Európe. Grácie, prezidente. E, ďakujem veľmi pekne, e, pani Anna Maria Koráca Bild. A teraz Michael Cashman. Ďakujem pekne. Dovolte mi povlažovať Sofi k jej vynikajúcej práci. Som rád, že môžem povedať, že ide po tej revízii, o ktorú som sa ja pokúsil e, v mene parlamentu. A napriek tým kompromisom, ktoré sme boli schopní prijať na parlamente, je smutné, že ešte stále to blokuje parlament, e, teda rada, pardon, a komisia. E, Sophie má taký avantgardný prístup a tým vysiela signál smerom na komisiu a radu, že od nejakého ustúpenia z pozície má to ďaleko nejaké ustúpenia z pozície, skôr to ide cestou zvýšenej transparentnosti. A naozaj škoda, nie je to ani prekvapivé, že časti EPP sa snažili podkopať e, tejto, no, teda túto správu a moju revíziu, pretože naozaj e, si musíme uvedomiť, že potrebujeme viac transparentnosti, nie menej. A ja hovorím týmto, ktorí sa snažili takéto niečo, hlavne pani Somer, čoho sa bojíte? Čo sa bojíte z pohľadu zapojenia e, vašich e, občanov? Ak sa bojíte demokracie a to, čo znamená, tak prosím, zdajte sa tejto práci, nájdite si inú, pretože demokracia je v prvom rade o zodpovedaní sa. Dovolte mi to uzavrieť. Musíme sa pozrieť na jeden z problémov, ktorý nebol riešený a to sa týka ťarchy na mimovládnych organizáciách, ktorá sa bude týkať práve, ktorá sa týka požadovania Eh, správ a dokumentov, ktorá podkopáva ich prácu a ich dobré fungovanie. A je mi ľúto tých, eh, ktorí sa snažia podkopať eh, demokratické princípy. Ďakujem pekne, pán Cashman. A teraz pani Švica. Hvala vam lijepo prethodnicima da povjerenje građana na vrlo niskoj. Ďakujem veľmi pekne je pravda, že dôvera občanov je na veľmi nízkej úrovni a preto transparentnosť je naozaj požadovaná. Ale pokiaľ viem, tak v členských štátoch e, je legislatíva, ktorá sa týka práva prístupu k informáciám a v zmysle takýchto zákonov o práve prístupu k informáciám majú občania právo pristupovať ku, a majú právo prístupu ku všetkým dokumentom. Ja dúfam, že je to tak a že je to tak aj na európskej úrovni. A dúfam, že čoskoro bude sprístupnená všetká legislatíva pre občanov a že budú vedieť, akým spôsobom sú vynakladané e, verejné financie. Je to nevyhnutné a takým spôsobom my zabezpečíme aj väčšie zapojenie občanov a zabezpečíme aj to, že ich účasť bude vyššia a naozaj ich chceme už aj teraz vyzvať k tomu, aby prišli k volebným urnám a aby hlasovali aj toto môže byť spôsob, ako ich e, pozbudiť e, v takomto niečom, tým, že zvýšime transparentnosť. Ďakujem pekne, pán Kelly. Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi zaujímavá téma. A evidentne v tej, v tom období, v ktorom žijeme, je na mieste, že verejnosť požaduje viac informácií, chce zvýšenú transparentnosť a dožadujú sa prístupu k dokumentom. Um, tak aby mali prehľad o tom, čo sa deje. To musí byť tým prim, to primárnou pohnutkou, pokiaľ ide o naše aktivity v parlamente, ale musí sa to vzťahovať aj na iné e, inštitúcie. Sofia, ktorá e, spolu s pani Alke Nánemari spravila veľký kus práce, sa zmenila VPP. E ja nie som do toho priamo zaangažovaný, ale Samozrejme, po tom, čo som si prečítal ich pripomienky, tak e, chcú e, mať rozdiel, pokiaľ ide o prístup k dokumentom a prístup k postupom a pokiaľ ide o nejaký priestor na uvažovanie na diskreciu. E, samozrejme, to si bude vyžadovať ďalšiu diskusiu, ale ak sa nám podarí dohodnúť sa v rámci snemovne o tom, čo je transparentnosť a aké dokumenty sú v dispozícii a ktoré majú byť sprístupňované občanom vo všetkých situáciách, tak to by bolo výborné. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pekne, pán Picola. Transparentnosť rada je rezultáta tijela javne uprave, te je javna dostupnosť informácií. Transparentnosť, e, pokiaľ ide o fungovanie verejných orgánov, je predpokladom lepšej komunikácie s občanmi a tým pádom e, zefektívnenie komunikácie. Právo na informácie je právom, ktoré musí byť poskytnuté všetkým občanom, hlavne pokiaľ ide o prístup k dokumentom nezabezpečuje povedzme ochranu súkromia. Mali by sme sa o toto postarať aj na európskej úrovni, mali by sme sa vyhnúť tomu, že budeme generovať nejaké nejasné pravidlá. Mali by sme budovať spoločnosť vzdelaných občanov, ktorí budú zároveň občanmi dobre informovaní, tak, aby, informovanými, tak aby sme im pomohli príjmať rozhodnutia, ktoré budú informovanými rozhodnutiami. Potrebujeme mať systém, ktorý bude sa vyznačovať vyššou, väčšou transparentnosťou a takúto spoločnosť by sme mali podporiť. Ďakujem veľmi pekne, pani Tomašič. E, ďakujem pekne. E, môžem aj ja podporiť túto správu, pretože sa domnievam, že nie je možné robiť kompromisy, pokiaľ ide o zásadu transparentnosti. Práca verejných orgánov a verejných inštitúcií, spôsob, ako sú financované a ten objem financovania, to musí byť otvorene prezentované európskej verejnosti, ktorej sa všetci zodpovedáme. Je ale troška ironické, že parlament tej snahe prijať eh, uznesenie z vlastnej iniciatívy, že tak robí len dva týždne potom, čo táto snemovňa odhlasovala uplatnenie článku 147 rokovacieho poriadku, čím vlastne oddialilo uplatnenie ustanovení, ktoré sa týkajú plnohodnotného pristúpenia Chorvátska. Je pravda, že v tejto chvíli majú chorvátsky občania prístup len e, k polovici dokumentov, ktoré sú v e, ich úradnom e, jazyku. Preto chcem vyzvať kolegov, aby ukončili takúto exkluziu chorvátskych občanov a aby sa maximálne vynasnažili a zabezpečili, že budú mať prístup k dokumentom v ich materinskom jazyku. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Somer. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj EPP chce transparentnosť. Vždy sme sa za to zasadzovali, ale transparentnosť musí končiť tam, kde je ohrozená ochrana osobných údajov. A vy, pani Infeld, tak sa zasadzujete za ochranu osobných údajov. Presne tak ako pán Kešmer, vy vždy toto požadujete a preto tá vaša správa troskotala počas tých rokov. E, Kešmer e, navrhuje, aby niektorí opustili e, parlament. E, možno tak sa posunieme v tejto e, správe. Vy si milíte prístup, zamienete si prístup k dokumentom za prístup k postupom. Áno, je tu istá fáza v rámci prístupov alebo v rámci postupov, ktorú nie je možné otvoriť, napríklad trialógie. Vidím, že ste zjemne nemali možnosť rokovať v rámci trialogov, pretože takto by ste otvárali priestor pre lobistické tlaky, keby ste umožňovali prístup verejnosti k takýmto častiam procesu. E, chcete znížiť ochranu osobných údajov, chcete otvoriť e, veci, ktoré sa týkajú obchodu, takisto správne postupy chcete otvoriť verejnosti a to jednoducho zachádza príliš ďaleko. A čo ohrozuje aj správu e, osobných údajov s pracovníkom inštitúcií máte taký paušálny nárok, ktorý prezentujete. Nesnažili, nesnažili ste sa e, osloviť e, kolegov z EPP, vy ste sa nechali e, dostať do pozície, kde dominuje pán Kešmen, ktorý zjavne zostavil túto správu a podľa nás by bolo lepšie to preformulovať a tak e, lepšie postihnúť toho ducha tohto problému. Tá pani Somer, e, chcete otázku od pani Impelt? Ste ochotná? Áno, nech sa páči. Well, first of all... V prvom rade chcem povedať, že ja nie som spokojná, že pán Cashman odchádza po tom, čo spravil eh, vynikajúcu prácu za posledných 15 rokov. Po druhé, ja som oslovila EPP a ja som podporila aj eh, viaceré eh, výborné návrhy kolegu Koecu Bild. Ja, moja otázka ale znie, nemyslíte si, že samotní občania sú najlepšími sudcami toho, aké informácie by mali dostávať a aké informácie by dostávať nemali. Prečo odmietate takúto otvorenosť? To neznamená, že všetko otvoríme, ale v tejto chvíli zdá sa, že pravidlom je tajnostkárstvo. A ja mám skúsenosti z trialógu a mám aj skúsenosti zo súdu, kde som sa zasadzovala za väčšiu transparentnosť. Vy máte také, takúto skúsenosť, pani Zomerová? Môžem vás poprosiť o odpoveď? No, pani kolegyňa, ja už 15 rokov som e, poslankyňou v tomto parlamente. Ja som bola účastná najkomplikovanejších trialógov s veľmi spornými témami, s neuveriteľným zapojením lobistických skupín a preto viem, o čom hovorím. Áno, e, vy ste akceptovali pozmeňovacie návrhy EPP, kolegyne Koraca Bild. Prečo e, je táto kolegyňa, ktorá, tá je to jedna kolegyňa, ktorá zdieľa vaše názory, ale iné pozmeňovacie návrhy, s nimi ste sa nekonfrontovali a preto platí to, čo som povedala, vy máte e, istý nárok na absolútne na, na na, také absolútne rozhodovanie tohto problému, ale takto nejde. Je možné, že máme čo najviac transparentných, ale nie je možné urobiť tak uh, úplne paušálne, tak ako to vy požadujete. Ďakujem veľmi pekne. A na záver pán Borg. Vážený pán predseda, poslanci, poslankyni, aby som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni Sofii Dveld, ktorá upozornila na dôležité princípy transparentnosti pre demokratickú účasť občanov a posilnenie dôvery občanov v demokratické inštitúcie. V končnom dôsledku je to spoločná zodpovednosť Rady parlamentu a komisie aby sa zabezpečila patričná transparentnosť práce týchto inštitúcií. A toto spoločná zodpovednosť inštitúcií znamená, alebo sa vzťahuje aj na jednu z najdôležitejších oblastí transparentnosti, ktorou je právo prístupu k dokumentom cez nariadenie o práva prístupu k dokumentom. Stále viac a viac dokumentov sa dáva k dispozícii občanom podľa tohto nariadenia. Napríklad komisia viac ako 6, e, každý rok rieši 6 tisíc požiadaviek o prístup k informáciám. To znamená, že občania si stále viac uvedomujú svoje právo v tejto oblasti. A komisia e, pomedzi všetkých inštitúcií sa stretáva s najväčším počtom žiadostí o prístup k informáciám. 4 z 5 požiadaviek v prvej fáze sú poskytnuté poskytnuté a sťažnosti je len veľmi málo, asi 200 ročne. Komisia e, implementuje legislatívu o prístupe k informáciám v plnom rozsahu najpozitívnejšia a najefektívnejšia komisia E, zohľadňuje aj komplexné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré sa počas rokov e, nahromaždili a o ktorých sa tu hovorilo. Spravodajkyňa kladie veľký dôraz na otázku trialogov a na úlohu trialogov v legislatívnom procese. Samozrejme, trialógy v rámci trialógu Ko-legislatívci musia zabezpečiť najväčšiu transparentnosť tejto oblasti. Komisia podporuje to všeobecné smerovanie, aby proces rozhodovania bol transparentný a ľahko dostupný, avšak je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi transparentnosťou na jednej strane a efektívnosťou legislatívneho procesu na strane druhej ako navrhuje pani Intveld, komisia je pripravená spolu s radou a parlamentom preskúmať formát správy o prístupe k dokumentov, tak aby boli tieto správy porovnateľnejšie. A čo sa týka e, prehodnotenia nariadenia o prístupnosti k dokumentom, prijímame tento návrh. Sú tu v podstate e, dvaja legislatívci, ktorí vychádzajú z existujúcich návrhov komisie. Pán komisár, pán Borg, ďakujem pekne. Končím diskusie. Zajtra sa na túto tému bude hlasovať o 12. hodine na poludne. Ďalšou témou programu je správa pána Valesu, činnosť výboru pre petície za rok 2013. Slovo dostáva pán eh,